našom plenárnom zasadnutí. Ďakujem, pán kolega Felber. Vedel som, že ste konštruktívny kolega. Kompetentné belgické orgány ma informovali o, o voľbe e, Mareka Demesmagera s účinnosťou k 1. februáru 2013. Die zuständigen belgischen Behörden haben mich von der Wahl Takže bol som informovaný kompetentnými orgánmi o jeho o voľbe k 1.2.2013. Tento kolega nastupuje na miesto kolegyne Fridy Berepolc. Kolega Demesmaker v súlade s rokovacím poriadkom sa bude zúčastňovať na zasadnutí e, parlamentu ako plnohodnotný člen za toho predpokladu, že vopred písomne prehlási, že nevykonáva žiadnu činnosť, ktorá nie je zlučiteľná s výkonom mandátu európskeho poslancu. Kompetentné poľské orgány eh, nám odovzdali eh, žiadosť o zbavenie imunity kolegu eh, Mačeka v súlade s článkom 6 rokovacieho poriadku. To bude delegované právnemu výboru.